Guengel požiadal o to, aby Martina sa bola členkou eh, výboru Kult. Má niekto prosím nejaké námietky? Nie, takže aj toto vymenovanie považujeme za potvrdené. Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o digitálnej agende.